a zo strany skupín EPP, EKR, e, Zelených a ENL som dostal viacero žiadostí e, týkajúci sa zmeny e, a, nominácií v jednotlivých výboroch a delegáciách. budú pripojené k zápisnici z tohto zasadnutia, ak nebudú žiadne pripomienky.